Colleagues, please, may I ask you to take seat? Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili. Začneme naše druhé stretnutie medziparlamentného zasadnutia o revízii stratégie Európa 2020, 2020 a prioritách pre cyklus Európskeho semestra 2015 predtým, než prejdeme k tomuto bodu, zhrnieme si hlavný výsledok medzi parlamentného stretnutia. V, súbežne sa to konalo v Ample a Budget v týchto výboroch o, o, a Econ. Výbor Econ hovoril o dvoch bodoch. Koordinácia EÚ, pokiaľ ide o agresívne daňové plánovanie a podvody a vyhýbanie sa daniam a v supervírznych orgánoch, e, predovšetkým pokiaľ ide o bankovú úniu. E, dva body, o ktorých by som povedal, že sú nesmierne kľúčové, nesmierne dôležité a e, v ktorých je veľmi dôležitá spolupráca medzi jednotlivými národnými parlamentami a táto spolupráca je skutočne potrebná. V prvému bodu sme diskutovali o problémoch e, daňových e, únikov a podvodov a potom tiež agresívne daňové plánovanie, e, vyhybanie sa plateniu daní a potom sme počuli o tom tiež, ako komisia chce proti tomuto bojovať na úrovni EÚ. Rečníci sa zhodli v tom, že rozdiel medzi e, daňovými únikmi a e, daňovými e, podvodmi a potom tiež daňovým, agresívnym daňovým plánovaním ktorý možno, e, ktoré je možno legálne, ale e, sociálne, e, spoločensky a morálne neakceptovateľné, tak teda venovali sme sa tým otázkam a bol tam konsenzus, že status quo sa musí zmeniť. Niektorí kolegovia tiež predniesli konkrétne príklady o tom, ako napríklad pán Lange Eh, povedal tiež, eh, ako 25 veľkých spoločností eh, presunulo svoje sídlo z jednej krajiny do inej a tam platia svoje dane. Čiže išlo tam o otázku pridanej hodnoty a Určite sme tiež uznali, že je tam rôzna úroveň zodpovednosti a kompetencií v daňovej oblasti. Ako viete, rozdelenie kompetencií medzi inštitúciami EÚ je ehm, dané a do istej miery tie e, úlohy e, Európskeho parlamentu sú obmedzené, ale aj tak parlament zohráva dôležitú úlohu. Hovorili sme o koncepte harmonizácie, o konvergencie, spolupráce a e, tiež e, bol tu pocit e, naliehavosti, že skutočne musíme napredovať. Privítali sme prvé kroky, ktoré boli podniknuté zo strany komisie a členských štátov v rôznych oblastiach, ale Povedol by som teda, že je tu taký spoločný záväzok, že keď sa stretneme budúci rok, že sa budeme snažiť e, dosiahnuť nové veci. Ako viete, Európsky parlament začne svoju iniciatívu a e, o tomto samozrejme sa ešte diskutuje, o tej forme, e, ale rozhodnutie by malo prísť e, budúci týždeň. E, bude tiež legislatívna správa v tomto ohľade a určite by sme mali v tomto spolupracovať s národnými parlamentami pri vypracovaní tejto správy. A k druhému bodu uznali sme to, čo sa dá nazvať doslova revolúciou, čiže ehm, bankovej, e, banková únia a bankový dohľad a skutočne potrebujeme e, plne implementovať plnú zodpovednosť. Rečníci popísali existujúce právne úpravy, ktoré sú e, prítomné na európskej úrovni a aj národných úrovniach a hovorilo sa o tom, že čo sa dá zlepšiť, pretože nezávislosť je dôležitá, ale nezávislosť si tiež vyžaduje isté, istú mieru zodpovednosti a dohľadu. E, tiež sa diskutovalo o ďalších prvkoch, e, finančná únia, a podobne je treba zájsť ešte e, ďalej. A tiež sme diskutovali o implikáciách nového systému, podobného dohľadu a mechanizmov ktoré sa týkajú možnej krízy a my teda dúfame, že vďaka tomu novému modelu e, sa vyhneme tomu, aby daňoví platitelia e, znášali to bremeno. A samozrejme niektorí kolegovia z národných parlamentov tiež pripomenuli niektoré chýbajúce prvky e, tejto štruktúry. My sme im povedali, ako pracujeme na bankovej, na regulácii bankovej štruktúry. To je skutočne veľmi citlivý právny text, o ktorom sa teraz diskutuje. Takže e, toto je také zhrnutie našich diskusí. A teraz už dovzdám slovo Marite Ulfsgok za výbor Ample. Ďakujem pekne, pán Gualtieri. Medzi e, v stretnutí parlamentného zhromaždenia e, v výbore MPL bol rozdelené na dve časti. Prvá časť sa týkala zamestnanosti a e, sociálnym indikátorom, v, pokiaľ ide o ekonomické nerovnosti a potom druhá časť eh, ekonomického investičného plánu. Mnohí rečníci zdôraznili význam vytvárania pracovných miest, pre všetkým so zameraním na solidné a eh, na eh, silné pracovné miesta. Nemôžeme sa spoliehať na nestabilné pracovné miesta, na nízko kvalifikovanú pracovnú silu. To zdôraznili mnohí rečníci. Maria Del Marán, Julio Martinez hovorili, e, e, teda hovorcovia e, ekonomického výboru z španielského senátu hovorili o vývoji ve Španielsku za posledné roky a no, prvmenovaná spomenula pozitívne trendy v Španielsku aj vďaka štruktúrálnym reformám e, a reformám pracovného trhu. V otázke teda v časti otázok a odpovedí europoslanci, ako aj poslanci národných parlamentov, zdôraznili relatívny nárast um, nestabilných pracovných e, miest a tiež zvýšený pocit e, neistoty. E, a pokiaľ ide o výsledky v zamestnanosti a sociálne indikátory, bolo, bola zdôraznená sociálna dimenzia ekonomickej a monetárnej únie a potreba zaviesť silnejšie nástroje sociálnej politike, politiky, ktoré e, budú prinášať e, korektívne opatrenia, pokiaľ ide o fiskálnu politiku. E, scoreboard by mal tiež zahrnať konkrétne ciele, pokiaľ ide o zamestnanosť. Mnohí poslanci na to upozornili a tiež je tu potreba, aby sociálne a pracovné otázky boli postavené na rovnakú úroveň s makroekonomickými otázkami. Počas tej druhej časti stretnutia o e, dopade e, investičného ekonomického e, plánu Európskej komisie predseda e, ekonomického e, výboru z Polského senátu zdôraznil kľúčovú úlohu politického odhodlania pri e, úspechu tohto plánu. Pán Dominik Hanegan z írskeho parlamentu, predseda Európskeho výboru, zdôraznil význam fiškálnych multiplikátorov a časového horizontu pri implementácii tohto plánu. Pani Jasloviecka, e, členka výboru pre zamestnanosť, bola optimistickejšia, ale chcela e, takú záruku, že členské štáty prispievajú k fondu, fondom a e, tiež E, je treba podporiť e, alebo pritiahnuť e, verejné a súkromné zdroje. Počas otázok, kola otázok a odpovedí by sa dalo povedať, že europoslanci, ako aj poslanci národných parlamentov, sa aktívne angažovali za to, aby investície navrhnuté v pláne Žana Kloda Junckera boli vylúčené z kalkulácie z výpočtu národných deficitov, e, zdôraznili význam selektívnych projektov pri e, tvorbe pracovných miest a zdôraznil tiež úlohu malých a stredných podnikov. A znova tiež e, význam toho, že aby sme netvorili americkým spôsobom, ale našim európskym spôsobom. To znamená, aby sme vytvárali vysoko e, kvalitné e, a kvalifikované pracovné miesta, ktoré budú mať veľkú pridanú hodnotu pre malé stredné podniky, ale aj pre nás ako spoločnosť. Ďakujem pekne. Marita, teraz Jean Artui na e, zhrnutie debaty vo výbore pre spočet. Ďakujem, pán predsedajúci. Téma, ktorú sme si zvolili na túto medziparlamentnú konferenciu pre výbor e, pre rozpočet, e, témou boli nezaplatené faktúry. Nezaplatené faktúry zo strany Európskej únie. Prizvali sme troch lokálnych zástupcov zo Španielska, Francúzska a Poľska a títo traja zástupcovia e, regionálnych úrovní podali svedectvo, svedectvo o tom, aké majú skúsenosti priamo z terénu s týmito nezaplatenými faktúrami a ako toto poškodzuje ich investície, pretože e, jadrom európskeho rozpočtu má byť podpora investícií. A títo zástupcovia zdôraznili, ako nezaplatené faktúry e, skomplikovávajú situáciu realizátorom projektor malým a stredným podnikom, laboratóriám a iným príjimateľom európskych peňazí. A hovorili o tom, ako omeškané faktúry poškodzujú naše spoločné ciele ako hospodársky rast alebo zamestnanosť. <clears throat> Takisto sa poškodzuje dôvera občanov a investorov v Európu. A takisto môžeme povedať, že toto zhoršuje imič Európskej únie. Myslím si, že keby sme mali urobiť objektívnu fotografiu tejto situácie, tak dobrým obrazom sú posledné majové európske voľby. Preplácanie platieb e, v predpísanej lehote je takisto predmetom e, veľmi dôkladných a byrokratických kontrol EÚ, ktoré často komplikujú život e, prevádzkovateľom projektov. My chceme posilniť vzťah s národnými parlamentami národné parlamenty len zriedka kontrolujú e, rozpočtový orgán EÚ a my sme ale vyzvali pri tejto príležitosti e, poslancov z národných parlamentov, aby e, zdôrazňovali svojim vládam, že aj vlády musia splňať svoje záväzky. Nezaplatené faktúry to sú dlhy členských štátov je potrebné využiť e, príležitosť, ktorú poskytuje, respektíve ktorú poskytne e, revízia, polčasová revízia e, viacročného finančného rámca. To bude aj taká povolebná revízia, v ktorej budeme môcť preskúmať E, tieto nezaplatené faktúry. V roku 2010 mali sumu 5 miliard eur, ale teraz už v roku 2014 e, mali e, výšku viac ako 25 miliard, 25 až 30. Je potrebné, aby aj vlády začali plniť svoje záväzky. Platby vykonané v lehote, to je vlastne len splnenie záväzkov, ktoré na seba vzali vlády. Ako splatiť tento skrytý dlh? Ako sa vyhnúť tomu, aby sa tento dlh opäť objavil v budúcnosti? Hovorili sme o tom, že sa budú redukovať, bude sa redukovať počet programov a projektov. Je potrebné ale skúmať, či projekty a programy majú skutočnú pridanú hodnotu, či prispievajú k hospodárskej súťaži a k zamestnanosti. Európska únia musí dbať najmä na tieto priority a musí sa e, vyhnúť rozdrobeniu programov. Musíme e, skúmať takisto opodstatnenosť viacročného e, finančného rámca. A tento rok vidíme, že viacročný finančný rámec e, nám neumožňuje prispôsobiť sa konjunkturálnemu cyklu. Kontroly sú často viacnásobné, nekoherentné, byrokratické a nesúvisia navzájom. Čiže musíme zjednodušiť ten reťazec kontrol. Uh, je pravda, že Európska únia má svoju účasť na výkone týchto kontrol, ale aj národné administratívy robia často prekomplikované kontroly, čiže každý k tejto situácii prispieva svojim dielom. Riešenie podľa mňa by bolo mať skutočný systém vlastných zdrojov Európskej únie. Musíme sa teda bez strachu pozrieť na návrhy skupiny Mária Montyho. My máme dnes popoludní e, diskutovať aj o revízii stratégie 2020 a o rozpočte na rok 2015. Európsky rozpočet je vynikajúcim nástrojom na robenie investícií, naplnenie cieľov EÚ do roku 2020 a takisto na regulovanie európskeho semestra. Máme veľa e, pravidiel, ale máme málo nástrojov na úrovni EÚ. Ťažko môžeme e, vyriešiť túto otázku nezaplatených faktúr. Táto medziparlamentná konferencia má rozptýliť pochybnosti a nedôveru v Európu. E, Európa nemôže urobiť pokrok bez tejto dôvery a Dôvera sa zasa nevybuduje, ak ostanú faktúry nezaplatené. Investičný plán vo výške 315 e, miliard sa opiera aj o dôveru investorov a my musíme byť schopní dodržiavať naše sľuby. Ďakujem, Žan. A teraz môžeme začať naše plenárne zasadnutie. Témou je revízia stratégie EU 2020 a priority pre cyklus Európskeho semestra 2015. Chcem privítať podpredsedu komisie, ktorý je zodpovedný e, za investície, konkurencieschopnosť a pracovné miesta. Vítam Jirkyho Katajnena na tomto medziparlamentnom zasadnutí a okamžite mu dám slovo. Ďakujem. Pán e, predseda Gualtieri, pre mňa je veľkou cťou, že ste ma pozvali na tento veľmi dôležitý medziparlamentný týždeň. Som veľmi rád, že môžem s vami diskutovať o týchto témach, o stratégii 2020 a o európskom semestri 2015. Musím sa ospravedlniť, nemôžem ostať celý čas kvôli iným záväzkom, ale myslím, že budeme mať možnosť pokračovať aj neskôr v tejto diskusii niekedy inokedy s Európskym parlamentom. Som veľmi rád, že tu vidím toľko členov z národných parlamentov dnes. Stratégia Európa 2020 bola e, schválená v roku 2010 a je to dlhodobá vízia európskeho modelu rastu a európskeho sociálneho modelu. Teraz sme v polčase toho desaťročného obdobia a preto je užitočné sa zamyslieť nad tým, ako to prebiehalo doteraz. Komisia teraz robí revíziu tejto stratégie. Plnenie cieľov e, bolo doteraz nerovnomerné Európska únia takmer splnila svoje ciele v oblasti vzdelávania, klímy a energetiky. Ale bohužiaľ, toto isté neplatí pre ciele v oblasti výskumu, vývoja, zamestnanosti a odstraňovania chudoby. Finančná hospodárska kríza utlmila pokrok v týchto oblastiach. Členské štáty nereformovali kľúčové sektory svojej ekonomiky pred krízou a práve tieto členské štáty veľmi zaostávajú vo svojich e, cieľoch. Nové štruktúrálne reformy a koordinované investície a takisto aj fiškálna zodpovednosť, toto všetko sú kľúčové prvky na vytváranie pracovných miest. Niekoľko slov k tomu, ako chceme pod postupovať s touto revíziou. V marci 2014 komisia zverejnila oznámenie, ktoré hodnotí stratégiu 2020. Zanalizovali sme súčasný stav aj dosiahnutý pokrok, ako e, sme vlastne postupne plnili tie ciele stratégie. Po oznámení za, začali verejné konzultácie od 5. mája 2014 do 31. oktobra minulého roka. Cieľom bolo zozbierať myšlienky, nápady všetkých, ktorí sa podielajú na implementácii stratégie. Chceli sme si z toho vziať ponaučenia. Komisia dostala takmer 800 príspevkov v tejto verejnej konzultácii. Onedlho predstavíme výsledky konzultácie. Pôvodne komisia chcela revíziu tejto stratégie predstaviť e, v roku 2015 na jar. Avšak máme ešte veľa iných priorít a preto sme si trochu predlžili tento čas na reflexiu a návrh konkrétny predložíme neskôr. Takže následovné kroky budú tieto. Komisia predstaví zhrnutie hlavných záverov, ktoré vyplynuli z konzultácií Takisto predstaví aktuálnu správu o cieľoch stratégie 2020 a potom neskôr komisia predloží návrhy e, prepracovania stratégie. Nasledujúce mesiace budú veľmi dôležité, pretože budeme identifikovať nový európsky model rastu na nasledujúce roky. takéto procesy sú veľmi dôležité na to, aby sa vytvorili mosty medzi inštitúciami a inštitúciami a spoločno, spoločnosťou. Komisia sa domnieva, že podpora stratégie sa neoslabí v nasledujúcich rokoch. Teraz európsky semester 2015, ďalšia téma. Toto je súčasťou stratégie 2020. Komisia bude pracovať na rôznych aspektoch európskeho semestra, takže budem stručný k tejto téme a budem sa sústrediť najmä na spojenie e, a súvislosť medzi európskym semestrom a investičným plánom. 28. novembra komisia predstavila ročný prieskum rastu na rok 2015. My navrhujeme sústrediť sa na následovné posilniť investície, urýchliť štruktúrálne reformy a po tretie fiškálna konsolidácia, ktorá bude zodpovedná a nebude škodiť hospodárskému rastu. Ročný prieskum rastu obsahoval aj návrh komisie na zjednodušenie európskeho semestra. Niekoľko slov k investíciám teraz. Ako viete, investičný plán sa opiera o trojuholník. Poprvé, Európsky fond strategických investícií. Parlament práve e, skúma návrh nariadenia a hľadáme rôzne produktívne návrhy, aby sme ukončili toto nariadenie čo najrychlejšie. Po druhé, investície a technické poradné centra, Technical Advisory Hubs. Mnohí v celej Európe hovoria, že toto je kľúčový e, prvok na to, aby sme pomohli projektom a investíciám. Tieto dva piliere spustia verejné aj súkromné investície, najmä v tých štátoch, kde chýbajú veľmi investície. Tam budeme aj pozorne e, implementovať e, európsky semester. A po tretie, európske iniciatívy musia mať trvalé účinky musia spolu s národnými reformami posilňovať vnútorný trh. Konkrétna agenda musí byť ešte nadefinovaná, ale už teraz vieme, že energetická únia a digitálny vnútorný trh budú hrať hlavné úlohy. A ďalej toto budeme musieť premietnúť do konkrétnych odporúčaní v rámci európskeho semestra. Na záver poviem, že komisia sa teší na vaše názory Vieme, že Európsky parlament sleduje pozorne európsky semester a takisto aj stratégiu Európa 2020 a v minulosti eh, v minulosti nám veľakrát eh, pomohol cennými pripomienkami. Ďakujem podpredsedovi Katajnému, Katajnenovi. Pani komisárka Marianne Tyson bohužiaľ nemohla prísť. Má menší zdravotný problém. A preto pristúpime hneď k ďalšiemu kroku. A to sú spravodajcovia, prezentácie zo strany spravodajcov, takže najprv spravodajca výboru ECON, k EGS, ale ešte chcem povedať pánovi Katajnenovi, že e, chceme naozaj zabezpečiť, aby sa čo najrýchlejšie dokončilo nariadenie o Európskom fonde kľúčových investícií. Práve na tom pracujeme a dokončujeme to vo výbore. Budeme proaktívni, budeme prispievať čo najrychlejšie. Chceme, aby toto nariadenie sa schválilo včas. Rátame samozrejme aj s vašou spoluprácou. Takže Darius Rozaty je prvým rečníkom, spravodajca e, ekonu k európskemu semestru. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať komisárovi Katajnenovi za to, že nám poskytol prehľad o európskom semestri a o tom, ako je európsky semester prepojený so stratégiou 2020. Ja som bol tieňovým spravodajcom predchádzajúcom kole k správe o, o špecifických odporúčaniach pre jednotlivé členské štáty a teraz e, som spravodajca pre ročný prieskum rastu. A ja vidím, aké sú problémy s implementáciou tohto dôležitého nástroja politickej koordinácie. Ako ste povedali, pán komisár, e, v tomto novom kole ekonomického riadenia v roku 2015 sa musíme sústrediť na dve veci. Poprvé, máme tu nové problémy, ktoré vyplývajú zo slabého hospodárskeho rastu, ale potom tu máme aj nové politické výzvy súvisiace s individuálnou situáciou niektorých členských štátov. Ďalšia vec, musíme sa poučiť z toho, čo sme sa naučili v predchádzajúcom cykle teda, že tie odporúčania pre štáty neboli v jednotlivých e, členských krajinách dokonale implementované. 9 odporúčaní v roku 2013 bolo plne implementovaných v štátoch. Európsky parlament členské štáty vyzval, aby sa viac snažili implementovať tieto odporúčania komisie pretože tieto odporúčania sú inteligentnými radami na to, ako riešiť súčasné ekonomické problémy. Mali by sme mobilizovať politický kapitál v prospech e, toho, čo sa píše v odporúčaniach. Ročný prieskum rastu, ktorý komisia zverejnila pred dvoma mesiacami, je dôležitý dokument, ktorý má pomáhať koordinácii hospodárskych politík medzi členskými štátmi. Ja dúfam, že my tu v parlamente sa budeme eh, schopní takisto zhodnúť na tom integrovanom postupe komisie. Nie je tajomstvom, že názory na to, čo zapričinilo krízu, sú odlišné a takisto aj na to, aké sú dobré riešenia Avšak e, vynára sa široký konsenzus, ktorý hovorí o tom, že trojpilierový prístup komisie je dobrý. Pilier investícií je potrebný na to, aby sme zvýšili dôveru v Európsku úniu. Sme teraz v takom začarovanom kruhu. Málo investícií zapričinuje málo hospodárskeho rastu, nízky hospodársky rast zasa vedie k nízkej dôvere a opäť nízka dôvera vedie k nízkym investíciám. A my musíme prelomiť tento začarovaný kruh a my teda vítame správu komisie, ktorá chce prelomiť tento začarovaný kruh, túto správu EGS. už o e, doterajšie orientácie na štrukturálne reformy vytvorili dobrý základ na ďalší hospodársky rast a tie členské štáty, ktoré už urobili nejaké štrukturálne reformy, sú teraz v dobrom stave, aby mohli čerpať z Európskeho investičného fondu. Aj e, ostatné členské štáty by mali urobiť e, niečo na svojich trhoch práce, mali by zmodernizovať penzíne systémy, sociálne systémy a mali by zároveň sa snažiť o inkluzívnosť a spravodlivosť vo svojich systémoch. V niektorých pozmenujúcich návrhoch, ktoré e, predkladáme k správe, uvádzame úlohu malých a stredných podnikov, e, ktorú zdôrazňujeme. Hovoríme, že by mali mať ľahší prístup k financiám, mali by e, profitovať nielen z Európskeho fondu strategických investícií, ale mali by mať prístup aj napríklad k rizikovému kapitálu a iným formám alternatívneho financovania, aby sa odstránili bariéry, ktorým čelia najmä malé a stredné podniky. Tie dva ďalšie piliery sú takisto veľmi dôležité, pretože hlavnou úlohou fiškálnej konsolidácie je najmä to, aby sa obnovila dôvera v členských štátoch ak neznižíme extrémne vysoké dlhy, nebudeme schopní obnoviť dôveru a tým pádom sa ani ekonomika nezačne zotavovať. No a ešte na záver k štrukturálnym reformám. To je vlastne tretí pilier e, ročného prieskumu rastu a novej stratégie komisie. Aj tie sú dôležité, pretože prepájajú toto všetko stratégiou, so stratégiou Európa 2020. Komisia pri príprave špecifických odporúčaní pre e, štáty bude oznamovať, aké štrukturálne reformy by mali implementovať, aby mohli plniť e, ciele stratégie Európa 2020. Ciele Európa 2020 sú politicky záväzné. Nie sú právne záväzné, ale boli schválené na úrovni EÚ všetkými lídrami e, štátov EÚ a preto tie ciele je potrebné dodržiavať. Ja sa veľmi teším na tú tzv. polčasovú revíziu stratégie Európa 2020, pretože doteraz e, podľa toho, čo sme počuli, nie všetky štáty úspešne plnia ciele tejto stratégie a Mnohé členské štáty by mali urýchliť proces reforiem. Na záver poviem, že Európsky semester je dôležitou zložkou ekonomického riadenia EÚ. Nemáme ešte dlhé skúsenosti s týmto nástrojom, ale umožňuje lepšie koordinovať ekonomické politiky a e, nabadá členské štáty, aby robili štruktúrálne reformy. Európsky semester zatiaľ nie je dokonalým nástrojom, ale určite je dobrým nástrojom. A súhlasím s komisiou, že je potrebné semester e, koherentniť a zjednodušiť, aby bol, e, tak povediac, ľahšie použiteľný v praxi. A Pritom by nám pomohli aj poznámky a pripomienky členských štátov. Bolo by dobré, keby sa do tohto procesu zapájali aj národní aktéry. No a posledná pripomienka je potrebné do týchto reforiem viac zapájať národnú úroveň. Musíme opakovane zdôrazňovať, že toto všetko sa robí pre e, dobro členských štátov. To nie je niečo, čo by sa nariadovalo z hora, nemalo by sa to vnímať ako nejaká e, zbytočnosť. Nie sú to dobré rady, ktoré by členské štáty mali rešpektovať. Ale aby sa to dalo takto zrealizovať, tak potom všetci, aj Európsky parlament, aj štáty, e, musia mať pocit, že sa na procese naozaj podielajú. Takže opakujem, je potrebné zvýšiť zapojenosť národných parlamentov do procesu. Ďakujem, hovorí predseda teraz má e, slovo pán Sergio Gutierrez Prieto e, z výboru EMPO, spravodajca z výboru EMPO. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Je pravda, že Európsky semester nie je možno najdôležitejším mechanizmom e, makronomického riadenia, ale je to v podstate nie je teda možno jediný, ktorý máme, ale doteraz nebol dostatočne využívaný, pretože chýbala koordinácia politík na eh, úrovni EÚ, na národnej úrovni a tiež chýbalo väčšie zaangažovanie národných parlamentov. Eh, nedostatok eh, demokratickej legitímnosti, s ktorou všetci súhlasíme v tomto procese. To sa nedá nahradiť e, dnešným stretnutím e, alebo možno nejakými inými e, procesmi, ale treba to robiť tak, aby sa viedol skutočný dialog medzi komisiou, parlament, Európskym parlamentom aj národnými parlamentami. Napríklad pred tým, než sú e, požiadané členské štáty, aby predstavili svoje akčné plány, e, mali by predtým zaslať e, e, svoje názory a plány e, Európskej komisii. Myslím si, že by sme mali tieto procesy zlepšiť tak, aby tieto parlamenty sa cítili byť súčasťou tohto procesu a aby sme podporili demokratickú legitímnosť a efektivitu, pretože ak vylúčime národných zákonodarcov, tak to bude krok vzad a určite takto neprispojeme k zlepšeniu našich ekonomík a Eh, našej konkurencieschopnosti. A preto je dôležité, hoci komisia o tom hovorí na treťom mieste, aby sme dali prioritu eh, tejto demokratickej legitimnosti a angažovanosti národných parlamentov. My by sme chceli správu, ktorá bude užitočná, ktorá eh, napomôže ekonomickej obnove, pretože tá je ešte veľmi krehká. Ekonomický rast v EÚ minulý rok výsledok e, len bol niečo nad nulou. Musíme pripomenúť, že len o pár bodov e, sa nám podarilo znížiť nezamestnanosť a táto e, obnova sa nedieje spravodlivým spôsobom, pretože sa nám nepodarilo odstrániť nerovnosti a preto chceme, aby táto správa, respektíve aspoň taká je naša predstava vo výbore e, pre zamestnanosť, aby tam boli štyri piliere. Poprvé podporovať stimuly, ktoré boli zavedené, áno, nová stratégia, ale podporovať to, aby e, boli väčšie ambície. E, samozrejme, pak rastu stabilite stability je veľmi dôležitý, ale ešte stále si myslíme, že sú tu symptómy prílišných eh, úsporných eh, opatrení, ktoré sa dajú revizovať a v rámci tejto revízie by sme chceli aby eh, bola väčšia flexibilita, aby sme si položili jednoduchú otázku, že či tento proces fiskalizácie povedie k ekonomickému rastu a k zamestnanosti. Myslíme si, že je potrebné revidovať celú e, stratégiu e, štruktúrálnych reforiem, predovšetkým pokiaľ ide o zamestnanosť, pretože je pravda, že v predchádzajúcom volebnom období, počas predchádzajúcej komisie, tak e, sa snaha zameriavala na úsporné opatrenia a potom na štruktúrálne reformy, ale spoločným menovateľom boli cyklické procesy a uh, reformy Barozovej e, e, komisie e, prehlbili nerovnosti a preto e, z pohľadu nášho výboru si myslíme, že by sme nemali vytvoriť nejakú mantru e, v rámci tých štruktúrálnych reforiem. Myslíme si, že tieto reformy by nemali mať len nejak, e, respektíve, že by mali mať ten efekt vytvorenia viac pracovných miest a nie prehlbovania nerovnosti. Myslíme, že príliš veľká pozornosť sa venovala tomu, ako by E, e, Štrukturálne a pracovné reformy boli paradigmou e, zamestnanosti. A myslíme si, že nie. Myslíme si, že je tu taký neustály protiklad medzi kolegium komisárov v rámci ekonomických záležitostí a v rámci pracovných a sociálnych vecí pretože v AGS sa e, veľká pozornosť venuje e, štruktúrálnym a pracovným reformám, ale e, komisár pre zamestnanosť kritizoval tieto reformy, pretože mali hlavne dva následky poprvé fragmentácia nášho pracovného trhu a aj samotná komisia nám hovorí, že viac ako 50 nových vytvorených pracovných miest e, neslúži európskym pracovníkom, aby sa dostali z chudoby. To znamená, že viac ako 50 neprináša tie hodnoty, aby e, európsky občania mohli žiť dôstojne e, z plodu svojej práce. A to áno, vedie možno k nejakým pracovným reformám a v niektorých krajinách, hlavne na juhu Európy, na juhu Európy e, e, to viedlo k poklesu spotreby a tiež e, k zvýšenému pocitu neistoty a väčšej prehlbovania krízy. A tiež dochádza k veľkej segmentácii a fragmentácii medzi a, a takými m, mm, e, problémami medzi jednotlivými generáciami, e, staršími e, pracujúcimi a mladými ľuďmi musíme pripomenúť, že zamestnanosť je nielen právo, ale je to doslova taká pupočná šnúra, ktorou sú občania spojení so, s tým prostredím, v ktorom žijú. A chceme tiež obnoviť náš sociálny model, ktorý za tie najtvrdšie roky krízy sa, um, sa, sa zhoršil a devalvoval. A chceme ho obnoviť, aby sme znížili nerovnosti, aby sme bojovali proti prehlbujúcej sa chudobe v EÚ a tiež proti, uh, po, bojovať proti populizmu ktorý je jedným eh, z veľkých problémov eh, v Európe. S týmto všetkom myslíme si, že e, samozrejme teda nemôžeme popierať, že e, došlo k dôležitým zmenám e, v európskej politike za posledné mesiace, ale musíme si teda položiť otázku, že či tieto zmeny nám pomôžu výjsť z krízy a že či sa nám podarí e, rýchlo a e, pružne e, nájsť nejaké riešenie, pretože možno tá komisia sa snaží, ale určite nerobí ešte všetko to, čo je potrebné na východisko z krízy. A myslíme si, že je potrebné, tak ako vravím, prostredníctvom týchto zmien snažiť sa o väčšiu ambicióznosť v Myslíme si, že investičný plán, okrem toho, čo sme už povedali, že či teda bude dostatočný alebo nie, že či poskytne dostatočný pakový efekt, e, myslíme si, že hlavné je to, aby investície e, e, tiež na seba zobrali možné rizika, aby tie investície sa nerobili len tak bezhlavo, aby boli nasmerované najmä do regiónov, kde sú najväčšie problémy, ak chceme, aby skutočne sa Junckerov plán využíval efektívne na podporu rastu a zamestnanosti. E, máme obavy, e, že e, by respektíve, ako už povedal predstaviteľ výboru pre ekonomiku, je dôležité podporovať malé a stredné podniky, najmä prostredníctvom úverov, a viesť tak e, tiež e, k reštrukturalizácie súkromného dlhu v EÚ, e, ktorý mm, ktoré, ktorý postihuje predovšetkým tieto malé a stredné podniky. A myslíme si, že musíme staviť skutočne na podporu vytvárania nových pracovných miest so solidnými platmi, ktoré budú motormi našej ekonomiky. Počas uvedenia, uvedenia Junckerovej komisie sa hovorilo o možnosti zavedenia e, rámcových e, najnižších e, miest v EÚ, ktoré by mali skončiť s chudobou v EÚ. Myslíme si, že tiež sú problémy s nedobrovoľnými dočasnými kontraktmi, pracovnými zmluvami, ktoré sú ponúkané e, ľuďom, ktorí chcú pracovať na plný pracovný úvezok, ale bohužiaľ e, im nie je vyhovené a tiež e, je závižným problémom platenie príliš vysokých odvodov. Preto si myslíme, že určite toto treba prehodnotiť. A nakoniec chcem ešte pripomenúť, že je dôležité e, e, podporiť e, sociálnu solidaritu v EÚ, respektíve hovoriť o revízii EMU, to znamená ekonomickej a menovej únie. Myslím si, že sú tu dôležité zmeny, ktoré ale treba skonsolidovať, aby sme dosiahli žiadané ehm, výsledky pre našich občanov. Ďakujem pekne. A teraz Andrea Schwaber, ktorý predstaví správu o e, riadení jednotného trhu e, zo strany e, výboru IMCO. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ je diskusie o európskom semestri, vždy sú tam veľmi jasné politické úvahy a ide o tie možnosti, ktoré môžu zabezpečiť hospodársky rast, a kde môžeme preskúmať aj to, ako národné parlamenty, ako aj Európsky parlament môžu spolupracovať v rámci postupu spolurozhodovania. Tu vystáva teda aj otázka, ako je to vlastne riešené z hľadiska Single Market Governance, teda legislatívy, ktorá sa zaoberá jednotným trhom. E, v Predrečník zdôraznil viaceré aspekty, ide o kritériá, ktoré sa týkajú členských štátov, tu ide o právne akty, ktoré rada v rámci spolurozhodovania odsúhlasuje, kde sa o tom teda diskutuje a spolurozhoduje. Keď teda tieto legislatívne rámce samozrejme sa ste schvália a musia sa uplatňovať na úrovni členských štátov tak, aby skutočne sme mohli využiť tie možnosti, ktoré núka. No a je tu štúdia Európskej komisie, z ktorej vyplýva, že môžeme generovať až dodatočný rast o 2%, ak sa teda zabezpečia, zabezpečí riadna implementácia bez dodatočných opatrení. No a keď som si vypočul to všetko, aké sú vlastne úvahy v súvislosti s európskym semestrom, pričom z časti to môžem pochopiť, z časti mi to nie je jasné, No, chcel by som povedať, že je trošku zvláštne, že my ako spoluzákonodarcovia e, doteraz e, veľmi sme nevyužívali tie možnosti, ktoré sa nám núkajú. Preto pán predseda aj mene našej spravodajkyne pani Gál Pelc, ktorá žiaľ dnes nemôže byť prítomná, musím jasne poukázať na to, že pokiaľ ide o jednotný trh, podľa nášho názoru zohráva dôležitú úlohu v rámci európskeho semestra Totižto môžeme na základe e, týchto skutočností zistiť, že nejaký členský štát, či už pochádza z juhu, severu, východu alebo západu, či teda dostatočne implementujete pravidlá, ktoré sa týkajú jednotného trhu, aby teda sa mohol, mohli využiť výhody jednotného trhu. Takže preto je veľmi dôležité preskúmať single governance, pravidla jednotného trhu, je veľmi dobré, že komisia sa tým chce zapodievať. My to ako výbor pre ochranu spotrebiteľov podporujeme a tu je dôležité spolupracovať s národnými parlamentami a zdôrazniť, že európsky semester sa netýka len určitého úsilia, pokiaľ ide o makroekonomické údaje na európskej úrovni, ale že aj na tomto grémiu musíme veľmi jasne hovoriť o tej otázke, prečo isté členské štáty sa neriadia kritériami Európskeho parlamentu, tak ako sa to vlastne plánovalo. A ja by som chcel povedať, že takto je možné generovať dodatočný hospodársky rast, ktorý vlastne nikoho nič nestojí a myslím si, že tieto šance na rast by sme mali spoločne využívať. Jednoducho na to je tu európsky semester a e, tieto pravidla sú veľmi dôležité. Pevne verím, že sa bude viac o tomto diskutovať s členskými štátmi. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz môžeme otvoriť diskusiu. Už tu máme 11 rečníkov, ktorí sa prihlásili. Máme ale ešte viac času, takže nech sa páči, ak máte záujem, môžete sa prihlásiť o slovo. Pošlite nám príslušný registračný formulár. Prvý je Manuel Sarazín z nemeckého budestáku. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Európsky semester patrí medzi najdôležitejšie nástroje, pokiaľ naplne stratégie EU 2020, a to aj v tých oblastiach, kde členské štáty majú výlučné právomoci alebo kde sú teda zdieľané právomoci. Je dôležité skonštatovať, že pokiaľ je európsky semester, v súčasnosti Žiaľ, nie sú tu pokryté niektoré aspekty. Pokiaľ ide o verejnú diskusiu o európskom semestri, tá nie je dostatočne rozšírená, nie je to dostatočne politizované. Jednoducho je to až príliš technokratické a až príliš sa to týka iba exekutívy, takže či už e, vlád e, členských štátov alebo komisie. No a pokiaľ je diskusiu na vnútroštátnej úrovni, tam sa málo o tom diskutuje. Častokrát tie lokálne diskusie prebiehajú v tom zmysle, či E, dané členské štáty sa musia nejako obhajovať voči kritériám z Bruselu. Pokiaľ ide o cieľe stratégie 2020, nie sú dostatočne záväzné, prepojené s kritériami. No a myslím si, že v tejto oblasti európsky semester sa iste môže zlepšiť prostredníctvom lepšieho zapojenia národných parlamentov. Myslím si, že je tu možné nájsť nejaké riešenie. Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o Ročný výhľad rastu v budúcnosti sa bude odsúhlasiť v rámci spolurozhodovania medzi Európskym parlamentom a radou a ide o to, ako vlastne posilniť európsku diskusiu na úrovni Európskeho parlamentu. Na druhej strane by som chcel posilniť národné parlamenty prostredníctvom toho, aby, sa pre, aby prebiehala verejná diskusia o národných reformných programoch, tak výboroch, aby sa to mohlo schvalovať na úrovni daného členského štátu. Ďalej si myslím, že národné parlamenty mali mať priamejšie, silnejšie kontakty s Európskou komisiou v rámci tohoto postupu. A to nie len, aby sa tu predniesli eh, vnútroštátne argumenty, ale možno, aby vo vzťahu k parlamentu a komisie bola možnosť, aby prezentovali svoje úmysly, tak povediac, národnej verejnosti, aby ich e, mohli presvedčiť týchto skutočností. Ja by som chcel navrhnúť, aby v každom národnom parlamente komisia mohla prezentovať svoj návrh, pokiaľ ide o odporúčanie pre jednotlivé členské štáty, aby to tam mohla prezentovať no a v rámci diskusie medzi opozíciou a e, vlastne koalíciou bolo možné o tom diskutovať, aby sa o tom diskutovalo na pléne. No a okrem toho by som navrhoval, aby národné parlamenty mali možnosť klásť otázky Európskej komisii priamo, pokiaľ ide o odporúčania strany komisie a ide o to, aby sa mohli pýtať na konkrétne ukazovatele, aby sa mohli zhod, dosiahnuť, zhoda na jednotlivých kritériách, aby tie ciele EU 2020 sa netýkali len samotnej úrovne EU 2020, ale aby sa tieto ciele dohadovali na každý rok. Thank you. Ďakujem pekne za vaše konkrétne návrhy. A teraz Ivo Oliveira z portugalského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto diskusia medzi parlamentami je veľmi dôležitá, keďže žijeme v čase mnohých zmien v Európe. Európa e, je znepokojená, je tu vysoká nezamestnanosť, nedostatočný hospodársky rast, je tu deflácia, ľudia sú chudobnejší a preto je veľmi dôležitý investičný plán Junckerovej komisie a zároveň musíme chápať aj ten efekt multiplikátora. V niektorých členských štátoch verej, názor verejnosti poukazuje na to, že je dôležité konať vo viacerých oblastiach politik, je dôležité rýchlejšie riešiť e, reálne problémy ľudí. Keď sa napríklad pozrieme na čísla za Portugalsko a na jednotlivé kritéria, vidíme tu obrovskú nezamestnanosť mladých ľudí, riziko chudoby rastie, je tu problém poskytovania služieb v verejnom záujme, všetkým aj pokiaľ je zdravotníctvo. No a v tejto čase u úspor sú tu veľmi zásadné vplyvy, sociálne vplyvy. Mladá generácia je ponechaná len tak. Ide o to, ako nájsť nejaké stimuly, aby sa zlepšila situácia, je to naliehavé a je dôležité postupovať rýchlejšie. Preto pokiaľ ide o samotnú stratégiu EU 2020, vystáva otázka, či môžeme upraviť tak, aby išla rýchlejšie, či ju môžeme upraviť tak, aby pokrýval všetky štáty, aby sa tu zabezpečila vyššia miera rovnosti a viac prerozdelenia, aby sme podporili mladú generáciu a aby potom ľudia boli priateľskejší voči EÚ. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz Zoran Žurkovič z, Ch- z Chorvátskeho parlamentu. Dúfam, som vyslovil správne vaše meno. Korektno. Thank you. Ďakujem pekne. Áno, dobre ste to vyslovili. Ďakujem pekne za slovo. V každom prípade. No, pokiaľ ide o otázku stratégie EU 2020, myslím si, že toto je niečo, čo bude predmetom revízie v najbližších rokoch, pre všetkým pokiaľ ide o efektívnosť, lebo v zásade je to bežné, že máte nejakú stratégiu, ktorú musíte upraviť, jednoducho nastanú nové situácie, nové trendy a musíte na ne zareagovať. No a pokiaľ ide o európsky semester, jedna z pred, jeden z predpokladov rastu a zamestnanosti samozrejme je aj fiškálna konsolidácia a finančná stabilita. To znamená, že ak sú nejaké nerovnováhy, je dôležité ich riešiť a podporovať zamestnanosť. No a čo je ešte dôležité, je samozrejme sú investície súkromného sektoru. To znamená, že vlády musia konať proaktívne, banky majú dostatočnú likviditu a je dôležité zohľadniť nízku mieru úrokových sadzieb vo všeobecnosti. No a pokiaľ ide o očakávania týkajúce sa hospodárskeho oživenia, zatiaľ sa to nenaplnilo a myslím si, že je jasné, že je nevyhnutné, aby tak EÚ, ako aj členské štáty zohrávali úlohu hnacieho motora, ktorý zabezpečí pákový efekt na to, aby sa zabezpečili synergické efekty. No a ďalej by som očakával analýzu potrieb a skúmanie potenciálov, pokiaľ je synergie, z hľadiska opatrení, ktoré prijala ECB ako Európska komisia, Totiž podľa môjho názoru je to jediný spôsob, ako môžeme zabezpečiť dobré výsledky. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz Richard Jung z francúzského senátu. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem zdôrazniť, že nemáme veľké dôvody si gratulovať, ako povedal jeden predrečník. Máme slabý hospodársky rast, Máme veľkú nezamestnanosť a sme na pokraji deflácie, ktorá nám spôsobí ešte vážnejšie problémy. A preto musíme konať rozhodne. Predpoklady sú dobré, nízka cena ropy, nízke úroky. Európska centrálna banka vedie politiku, ktorú e, sme si želali. A teraz je už na nás, aby sme e, niečo urobili. Ako tu už bolo spomenuté, dôležitým prvkom je investičný plán vo výške 315 miliard, ak pákový efekt bude fungovať, ako sa plánuje. Americká vláda chce investovať 500 miliard do infraštruktúry môžeme tieto dva plány porovnať. Ale podľa mňa musíme postupovať ešte rýchlejšie, ako to robíme teraz. Nemôžeme mesiace diskutovať o hospodárskom riadení, o metódach a tak ďalej. Musíme konečne e, vybrať projekty a začať pracovať, aby tie peniaze išli do ekonomiky, do infraštruktúry a tak ďalej. Tento investičný plán musí slúžiť spoločným politikám, ktoré budú viesť k tomu, že dokončíme vnútorný trh a dokončíme európske trhy e, s energetikou, európske siete spoločné a tak ďalej. Všetko to, čo nám teraz chýba. Preto apelujem na komisiu aj na členské štáty, aby sme pracovali rýchlejšie pri e, implementácii tohto investičného plánu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz Ivana Maletič, Európsky parlament. Dobrý deň, zahvaľujem predsedávajúci. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcela by som tu privítať naše kolegyne kolegov z národných parlamentov, ako aj zdravím samozrejme poslancov Európskeho parlamentu. Myslím si, že je veľmi zaujímavé sledovať to, ako sme si blízki, alebo kde sa vlastne odlišujem, pokiaľ ide o naplnenie cieľov EU 2020 v porovnaní s e, tou dobou, keď sa mm, vypracovali tieto ciele. Ide o to, či sa podarilo napríklad znížiť chudobu, zvýšiť zamestnanosť, či sa podarilo zvýšiť počet e, vysoko vzdelaných občanov a či sa podarilo niečo spraviť s podielom obnoviteľných zdrojov energií a či naplňame ciele, pokiaľ ide o percento HDP, ktoré sa má investovať do rozvoja a rastu. To sú zásadné otázky. No a potom je to ešte ďalšia otázka, ktorá sa týka toho, či vlastne stratégie jednotlivých členských štátov, či teda vyplývajú z tej stratégie EU 2020, alebo či je to naopak, či teda stratégia EU 2020 bola pripravená na základe cieľov um, národných stratégií. Pokiaľ ide o vzájomné prepojenie medzi strategickými dokumentami, myslím si, že to je absolútny základ pre naplnenie cieľov, pokiaľ ide o implementáciu. Európsky semester by mal vychádzať z odporúčaní pre jednotlivé štáty za účelom koordinácie aktivít členských štátov, aby sa podarilo dosiahnuť ciele, ktoré vyplývajú strategických dokumentov. To, čo potrebujeme, je vyššia miera prepojenia medzi strategickými dokumentami. To znamená, že tak e, kohézne, ako aj v polnospodárskej politike musí byť samozrejme zapracované, lebo oni tvoria najväčší podiel rozpočtu EÚ, zároveň potrebujú mať koordináciu na úrovni európskeho semestra, ináč sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele v rámci EÚ 2020. Thank you. Ďakujem pekne a teraz Andres Galačevský, Polský parlament. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pred viacerými rokmi sa ukázalo, že Lisabonská stratégia je neúspešná. No a teraz vlastne tu máme určitý prehľad, ktorý sa týka cieľov do roku 2020 a chystá sa revízia. Celkovo samozrejme je to dôležitý dokument a dôležité je aj to, akým spôsobom sa vyhodnotí a aká miera pružnosti tam bude. Ak to bude totiž to niečo nehybné, rigidné, tak vlastne to nepomôže e, rozvoju, práve naopak. No a ak nebude tu tlak na členské štáty, aby zabezpečili implementáciu, tak e, nepodarí sa zabezpečiť potrebný úspech, musíme tu e, zamerať na to, aby to plnenie nesmer, nehodnotili politici, ale aby to boli e, vedecké grémia alebo nejaké mimovládne organizácie. Takže je dôležité k tomu pristupovať takto otvorene. Európska únia v každom prípade má politik, ktoré sa týkajú rozličných oblastí, súdržnosti, environmentálnu politiku, obchodnú politiku a tak ďalej. A je dôležité zistiť, do akej miere sa podarí dosahovať hospodársky rast v jednotlivých oblastiach a do akej miery nie. No a myslím si, že z tohoto hľadiska je podstatné aj to, aby sa poukázal na to, že Európska únia má rozpočet, ktorý tvoria príspevky členských štátov, ktoré dosahujú mierne viac ako 1 ich HDP. To znamená, že vidíme, že 99% prostriedkov ostáva v rukách členských štátov. Keďže rozpočet EÚ je obmedzený, tak je zároveň obmedzená aj tá možnosť, čo sa dá s týmto rozpočtom vykonať. Preto je dôležité zamerať na to, aby tie prostriedky boli alokované primeraným a správnym spôsobom, aby za každé euro, ktoré sa vynaloží, sme dostali maximálnu pridanú hodnotu. To musí byť naše heslo. No a potom ešte, čo je dôležité zohľadniť? Ide o to, aby pracovné miesta alebo teda príjmy každého členského štátu vychádzajú z toho, čo vlastne produkujú malé a stredné podniky predovšetkým a nie e, administratívna úroveň, takže na to musíme prihľadať, musíme odstraňovať prekážky pre podniky, takže zamerieme sa na to, dajme určitý priestor malým a stredným podnikom a uvidíme, či sa nám podarí dosiahnuť pokrok. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Paulo sa z Portugalska, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, dámy a páni, poslankyni poslanci národných parlamentov ako z Európskeho parlamentu. V rámci prvého vystúpenia sa povedalo, že pokiaľ ide o stratégiu EU 2020, ide o to, ako vytvoriť pracovné miesta, ktoré sú kvalitné a samozrejme dobre platené. No a tieto ciele sú v jasnom protiklade s výsledkami, ktoré sa týkajú programy trojky. No, povedzme si, čo sa udialo v posledných troch rokoch v Portugalsku, pokiaľ ide o tri práce. Došlo k tomu, že odbúral si viac ako 100 tisíc pracovných miest, nezamestnanosť dosiahla historicky vysoké hodnoty, je veľmi zložitá situácia na trhoch práce, sú tam prekážky pri tarifných zmluvách, potom je tam množstvo pra- pracovných miest, kde je zlé platenie, pl- pl- zlé odmenovanie, ak sa ak jednoducho mladí ľudia si chcú nájsť prácu a sa im to nedarí, musia opustiť krajinu, lebo nemajú žiadnu možnosť, že sa budú môcť e, rozvíjať e, v Portugalsku. Je tu oznámenie komisie z roku 2014. Tam ide o to, že sa implementovali reformy v Portugalsku. Ide tu o e, reformy, ktoré sú efektívne. Pán predseda poslankyne poslanci. Lisabonská stratégia, ktorá sa schválila zhruba pred 15 rokmi, hovorilo sa o tom, že cieľom je dosiahnuť plnú zamestnanosť a má sa znížiť chudoba. Miera chudoby vtedy sa povedalo, že v roku 2010, a teraz citujem, znalostná ekonomika by mal dosiahnuť takú úroveň, že Európa bude najkonkurenceschopnejším priestorom na svete a bude to sociálna inklúzia a plná zamestnanosť. No, bolo to veľké pochybenie, máme tu vysokú nezamestnanosť a chudoba je veľmi rozšírená a aj v našej krajine mnohí ľudia sú chudobní. Pokiaľ o Lisabonskú stratégiu, je to tak, že nepodporila malé a stredné podniky a, zamestnancov, ale zamerala sa prosencom liberalizácie a deregulácie práve na tie veľké podniky, tým pomohla a takto do, dochádza k nezamestnanosti a vykorisťovaniu. Takže je dôležité skoncovať s touto politikou, tu sa prijali určité opatrenia, ktoré mali mať hlavnú prioritu, pokiaľ ide o sociálnu súdržnosť a e, zamestnanosť. Ďakujem. Thank you. Now I give the... Ďakujem. Teraz sú Kyrio Zarianopoulos Európskeho parlamentu a odovzdávam predsedníctvo Marite Ozvok prvej pod, e, pred, podpredsedničke výboru EMPL. Ďakujem pekne, pán predseda. Veci sa zmenili vo verejnej debate. Grécko utrpelo efektom amerického imperializmu v minulosti a zrazu sa Amerika stala veľkým priateľom Grécko. Ale my nesmieme dopustiť situáciu, v ktorej ľudia e, sú uvrhnutí do chudoby napriek e, veľkým investičným plánom komisie a pána Junkera, pretože akákoľvek pomoc, ktorú dostávame, závisí od národných referiem a každá ďalšia reforma znamená väčšiu bolesť pre ľudí a samozrejme to sú tiež negatíva toho plánu, čo Európa sa snaží robiť je znížiť e, e, cenu za pracovnú jednotku, ale to bude znamenať viac programov, viac úprav, viac memorand a preto vláda chce vstúpiť do rokovaní. A grécky občania nechcú byť odstavení na vedľajšiu kolaj. Musíme vidieť odpustenie, zrušenie dlhu a zrušenie monopolu. Ďakujem pekne. Teraz pán Paolo Guerrieri z Talianska. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Mali by sme uznať že takmer žiadne ciele sa nedosiahli stratégiou 2020. Eh, a samozrejme je mnoho dôvodov, ale tiež by sme mali uznať, že niektoré základné chyby pri formulácii a implementácii tejto stratégie e, sa urobili a mali by sme tento moment vidieť ako príležitosť predefinovať stratégiu. E, ako príležitosť e, pre, e, na prepojenie stratégie s európskym semestrom, e, pretože doteraz to bolo rozdelené. Myslíme si, že je totiž príležitosť posilniť ciele semestra, predovšetkým ak chceme vážne podporovať investície a rast a zamestnanosť. Eh, poviem tri základné veci k stratégie. Poprvé, obsah stratégie 2020 je veľmi jasné, že eh, stanovenie cieľov na európskej úrovni a premietnutie eh, do praxe na národnej úrovni to jednoducho nefungovalo. A čo by sme teraz teda mohli zmeniť? Mal, mohli by sme dosiahnuť ciele prostredníctvom väčšej ekonomickej integrácie na európskej úrovni, a pridať také nejaké celoeurópske ciele, to by bolo viac než len e, to zhrnutie alebo e, spojenie e, európskych jednotlivých národných cieľov, napríklad v oblasti infraštruktúry, nejaká taká celoeurópska štruktúra, infraštruktúra, to by mohol byť dôležitý ústredný cieľ. Po druhé, typ riadenia tohto strat, tejto stratégie. To vždy bol slabý bod e, z rôznych dôvodov. Nefungovali rôzne veci aj kvôli tomu, pretože bolo veľké rozdelenie medzi takýmto prístupom a medzi prístupom k, ku stabilite semestra. Myslím si, že je dôležité prepojiť obidve tieto veci a snažiť sa napríklad o to, aby komisia e, konkrétne spomenula a odkázala na dosiahnutý pokrok a na žiadaný pokrok, aby sa dosiahli ciele stratégie 2020 a doteraz sa to nestalo. A po tretie, ak sa nám podarí zmeniť obsah a revidovať riadenie stratégie, myslím si, že je možné e, dosiahnuť novú pozíciu tejto stratégie v európskej politike. Je jasné, že jeden taký kontrastný bod je toto také rozdelenie medzi tým, čo sa definuje ako návrh nových e, pravidiel na európskej úrovni zo strany Európskej komisie a na druhej strane dlhodobými cieľmi. Myslím si, že tieto dve veci, e, medzi nimi bolo také rozdelenie, taká priepasť a Myslím si, že by sme určite mali preskúmať ich možnú interakciu. Z tohto pohľadu revízia obsahu a revízia riadenia stratégie a zmena jej pozície v európskej politike by mohli byť príležitosťou posilniť e, naše kroky pri obnove, hospodárskej obnove na úrovni EÚ. Ďakujem pani Gabriela Kretu z Rumunska. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, Eh, všetky ciele môžu byť dobré ale spôsob, ako ich dosiahnuť, to je iná vec. Eh, na poslednom našom zasadnutí v Ríme sme počas prvého dňa diskutovali o tom, aké sú nebezpečné verejné dlhy a ako ochrániť eh, alebo zabrániť našim vládam, aby robili nové dlhy. Počas druhého dňa sme sa snažili nájsť riešenia, Eh, sprís, ako sprístupniť úvery eh, podnikom a zvýšiť eh, finančnú dôveryhodnosť. Zhodli sme sa na tom, že sú dobré a zlé dlhy. Sú zlé investície, priame verejné investície, ktorým sa mm, vyhýbajú, mm, pretože ohrozujú fiskálnu konsolidáciu a potom dobré investície ktoré využívajú verejné financie ako e, stimuli. Toto je ideológia a ideológia sama o sebe nie je zlá, len jej e, je dôležitá napriek možno slabým výsledkom, ktoré boli doteraz e, dosiahnuté. Ja by som sa chcela spýtať, prečo európsky zákonodarcovia a predstaviteľia odmietajú dôležitú úlohu z, e, investícií pri obnove ekonomiky a zvyšovania dobytu a dosahovania našich spoločných cieľov. Mnohí by povedali, že vyšší dopyt by okamžite zvýšil aj dôveru na trhu. Ale zdá sa, že uh, uh, zvýšenie dôvery v naše parlamenty a v naše, naše demokraticky zvolené parlamenty je veľmi potrebné. Ďakujem, pán Pierinsky z Bulharska, eh, člen Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia. Po vyhlásení Barozovej komisie, to bolo asi pred rokom, v marci minulého roku, sa jasne hovorilo o tom, že zatiaľ čo v minulosti Európska únia bola akýmsi strojom, alebo možno takým hnacím, teda motorom e, pre konverziu počas rokov posledných rokov krízy už to nie je také jasné a sú jasné predhlbujúce sa rozdiely medzi e, jednotlivými členskými štátmi. Európska komisia v tom istom vyhlásení hovorí, že plánuje revidovať svoju stratégiu, že sa bude konať verejné vypočutie a to sa konalo aj koncom minulého roka. A tak začiatkom roku 2015 teda respektíve tak, aby sme začiatkom roku 2015 mohli mať túto polčasovú revíziu, aby sme mohli aktualizovať naše politiky a ciele. Mňa prekvapilo, čo som e, si e, vypočul od pána Katajnena, povedal tiež e, to, že komisia chce oddialiť túto polčasovú revíziu. Ale, pani predsedajúca, ako komisia chce plánovať svoje e, investície, investičné plány alebo svoje politiky bez toho, aby vedela, čo prebehlo doteraz a čo je potrebné aktualizovať alebo zmeniť. Okrem toho som presvedčený, že, e, sa premeška, že komisia premeškala zlatú príležitosť prepojiť e, revíziu v tomto parlamente na európskej úrovni s návrhom takej polčasovej revízie národných e, programov v národných parlamentoch, ktoré boli prijaté v súlade s touto stratégiou. A tak by sme mali koordinovaný program a bol by to skutočný stimul pre druhé, druhú časť obdobia implementácie tejto stratégie. Komisia vo svojom vyhlásení tiež hovorila o o závažných problémoch, o sociálnych dôvodoch, krízy, demografické problémy, starnutie obyvateľstva, skutočne rôzne dopady na zamestnanosť a ďalšie sociálne aspekty. A jeden z problémov by bolo tiež prehlbenie sociálnych a spoločenských nerovností. Je veľká priepasť medzi tými, čo zarábajú veľmi veľa a tými, čo zarábajú málo. A na záver by som rád len povedal, že som presvedčený, že Junckerová komisia ani veľmi nevie, čo by mala robiť a nemá takéto odhodlanie eh, hľadať skutočné riešenia, len nejaké také e, krátkodobé náplasti. Ďakujem pekne, pán Pierinsky. Teraz Pervanš Pérez, členka Európskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsedajúca. V rámci európskeho semestra pán Šváb hovoril o výzvach vnútorného trhu a ja sa chcem vrátiť ešte k niektorým veciam, ktoré neboli spomenuté v Junckerovom pláne. <coughs> Tam sa hovorí takisto o vnútornom trhu a s tým sú spojené určité veci, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad prechod na ekologické hospodárstvo. Toto je jedna, jedno z ťažísk Junckerovho plánu, ale potom je tu dôležitá otázka ceny uhlíka. Nemôžeme robiť dlhodobé investície, ak nebude nejaká viditeľná cena uhlíka existovať. A preto ľutujem, že ešte neexistuje e, dohoda o implementácii našich rozhodnutí, ktoré mali za cieľ stabilizovať cenu uhlíka. Ďalšia vec, e, digitálny trh, to je ďalšie ťažisko, Junckerovho plánu. E, tu musí vzniknúť e, vnútorný trh a dúfam, že Európsky parlament sa v, prospre, v prospech tohto mobilizuje. Masívne investície do digitálnej ekonomiky sú e, dôležité, ale je dôležité, aby tieto investície neunikli bežnému občanovi, aby aj on sa stal ich príjimateľom. Pretože e, by nebolo dobré, keby pridanú hodnotu e, dostali, keby z nej profitovali firmy ako Google alebo Apple. Takže e, do týchto vecí musíme investovať a takisto musíme zdaňovať túto novú ekonomiku, pretože tá doteraz unikala tradičnej forme zdaňovania. Ďakujem aj pánovi Sarazanovi e, z nemeckého Bundestagu za niektoré návrhy, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité e, na to, aby zabezpečili demokratický e, európsky semester. Spolurozhodovanie napríklad a takisto demokratické podloženie špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Ďakujem. Ďakujem, pani Pérez. Pán Neofitu, pán Neofitoj z Cypru má slovo, nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Pokiaľ ide o cestu z recesie, všetci sa zhodujeme na tom, že cestou je hospodársky rast a balík predsedu komisie Junckera 315 miliard, e, ten zohráva veľmi dôležitú úlohu. No a potom samozrejme aj e, rozhodnutie Európskej centrálnej banky o kvantitatívnom uvoľňovaní. Ale toto všetko nebude postačovať. Takže hospodársky rast e, v slobodnom hospodárstve môžeme dosiahnuť iba pomocou súkromných investícií. No a tu sa často zabúda na ten najdôležitejší problém, ktorý máme v Európe. Už celé roky stráca európske hospodárstvo konkurencieschopnosť. My už nie sme konkurencieschopní a preto neexistuje ani e, veľký záujem investorov o nás. A aby sme opäť získali túto konkurencieschopnosť, musíme sa jasne pozrieť na naše problémy. Európa je príliš zadlžená, európske obyvateľstvo veľmi starne a Európe chýbajú zdroje energie. Zároveň musíme bojovať s energetickou neistotou. A okrem toho mnohé eh, podniky, priemyselné podniky z Európy odchádzajú. No a už nejakú dobu sme už nejakú dobu prehrávame boj v oblasti e, digitálnej súťaže. No a ak sa nestane európske hospodárstvo znovu konkurencieschopné, tak budeme ešte dlho bojovať s recesiou. Ja to môžem vysvetliť aj podrobnejšie. Ja pochádzam z štátu, ktorý dostal nariadený veľmi tvrdý úsporný program, ale ja nepatrím k tým, ktorí si myslia, že naše hospodárstvo zachránia ďalšie dlhy. Ja si nemyslím, že je to udržateľné. Nie. My si mys- ja si myslím, že európske hospodárstvo musí byť konkurencieschopné a musíme mať rozpočtovú disciplínu. Ďakujem. Teraz má slovo Ines Súvr, členka Európskeho parlamentu z Portugalska. Ďakujem, pani predsednička. Jedna z otázok, ktorá nás zamestnáva, e, to sú podmienky zamestnancov v súčasnej dobe. Európska komisia hovorí, a to nie len o Portugalsku, ale aj o iných štátoch, že potrebujeme ešte viac zamestnancov, ako máme dnes. Keď hovoríme o investičnom pláne, tak si musíme položiť otázku, prečo ho potrebujeme. Áno, investície sú motorom hospodárstva, ale v prvom rade by nám malo ísť o dobro ľudí. A preto musíme v prvom rade investovať do ľudí. tomto pláne nemôžu byť žiadne ochranné doložky o tom, že e, investujeme do zamestnancov. Realizujú sa najmä investície do infraštruktúry, investície budú využívať najmä súkromné konzorcia, ale záujem Európskej komisie by sa mal sústrediť aj na to, aby tieto Investície vytvárali pracovné miesta. Ľudia majú nestabilnú situáciu teraz, mali by mať dôstojný život, ale stále viac ľudí sa ocitá v chudobe. To sú aj tie podrobnosti, ktoré sú dôležité v ročnom prieskume rastu Európskej komisie. Sú to len dve vety, ale sú veľmi dôležité pre život ľudí. Aj Európska komisia povedala, že pri sociálnych dávkach by malo byť možné e, zohľadniť príjem Tie opatrenia by mali byť také, aby vytvárali pracovné miesta, ale otázka je, čo chceme vytvoriť, viac operačných programov alebo viac stáží čo znamená, keď sa tu hovorí vytvárať pracovné miesta? To, čo sa tu uvádza, nevyrieši problém s nezamestnanosťou. Ak budeme postupovať tak ako doteraz, tak to povedie k tomu, že veľa zamestnancov bude pracovať vo verejnej správe, ale ostatní budú mať neistú situáciu a nezamestnanosť sa bude neustále zhoršovať. a to bude naďalej e, vytvárať a vyvolávať e, vytváranie iba nestabilných pracovných miest a tie peniaze EÚ sa budú vlastne využívať na to, aby sa vytvárali neisté pracovné miesta, ale komisia by sa mala snažiť o opak. To, e, čo stojí v národných e, pracovných zákonoch, je už teraz neakceptovateľné. Veľmi sa sprúžňujú podmienky práce, aj tie e, tarifné tripartitné dohody, e, tam, tam sa často robí niečo len pre zamestnávateľov, len im sa vychádza v ústredy a Komisia opakovane hovorila, že je potrebné hovoriť o tarifných dohodách, zrovnoprávnenie mužov a žien a tak ďalej. Na druhej strane ale hovorí, že potrebujeme viac flexibility a musíme oslabiť tarifné zmluvy a kolektívne dohody. A komisia musí sa jednoznačne vyjadriť, čo vlastne chce. Ďakujem. A teraz pán Artuis, predseda rozpočtového výboru. Ďakujem, pani predsednička. Chcem varovať pred jednou chimérou. Mám na mysli Lisabonskú stratégiu. E, bolo to veľmi pekné, táto stratégia. Bolo to veľké gesto našich šéfov štátov a vlád. Oni schválili túto stratégiu, ale je veľký rozdiel medzi cieľmi, ktoré sa tam proklamovali a medzi činmi, ktoré potom robili vlády konkrétne. A podobne je to aj teraz do určitej miery. Máme stratégiu Európa 2020 kde sa ohlasujú rôzne pekné veci. Pán Katajnen povedal, že sa vytvorilo veľa pracovných miest, že sa vytvorí veľa pracovných miest e, s Junckerovým plánom. Ale ja si ešte spomínam, čo sa slubovalo, keď sa zavádzalo euro. Z Európy sa stal, mala stať najprosperujúcejšia zóna sveta, ale bohužiaľ vidíme, aké sú dnes výsledky. Problémom podľa mňa je riadenie Európy. V e, Európe e, chýba to riadenie a z toho vyplývajú nekoherentnosti. Eurozóna bola prvou obeťou tohto prístupu. Fungovala dobre asi 10 rokov, prvých 10 rokov, ale potom, keď e, sa dostala do styku s realitou, tak prišli problémy. Dnes predpoludním sa náš výbor venoval nezaplateným faktúram. Európa e, vytvára skrytý dlh tým, že neplatí faktúry prevádzkovateľov projektov, čiže e, rozpočtové záväzky nie sú plnené, pretože na to nie sú reálne finančné prostriedky a vzniká dlh. Ako toto riešiť, chceme na to upozorňovať vlády. Na jeseň 2014 sme o tom viedli diskusiu. Prišli neočakávané e, zdroje do e, rozpočtu EÚ z e, pokút dostala o 5 miliard viac a my sme sa domnievali, že týchto 5 miliard e, by prioritne e, malo ísť na zaplatenie najstarších nevyplatených faktúr, ale my sme narazili na odpor vlád, ktoré sa rozhodli, že týchto 5 miliard chcú získať späť do svojich štátnych rozpočtov, aby opticky zlepšili stav svojich rozpočtov, štátnych rozpočtov. Ale hovorím, e, bolo to len optické zlepšenie, pretože tieto nezaplatené faktúry to je vlastne dlh. Keby tu bol pán Katajnen, tak by som mu navrhol, aby k jednotlivým rozpočtovým deficitom jednotlivých členských štátov pripočítal ešte aj sumu nezaplatených faktúr, ktorá e, prináleží každému členskému štátu pretože takto by sme vernejšie zobrazili stav verejných účtov každého štátu. Pokiaľ ide o stratégiu 2020, podpredseda Európskeho výboru e, Poľského parlamentu hovoril o 1% HDP, ale zásadné prostriedky sú v členských štátoch, nie v európskom rozpočte. Mali by sme sa teda zamyslieť nad tým, že by sme zharmonizovali to, ako prezentujeme verejné financie členských štátov v tých postupoch certifikácie verejných financií. Mali by sme agregovať e, národné rozpočty, aby sme mali predstavu o tom, aký je verejný rozpočet Európskej únie. Mali by sme dbať na to, aby existovala lepšia koordinácia medzi ministrami členských štátov, takto by sa zlepšila disciplína a to by viedlo zasa k väčšiemu rastu a k e, účinnejšiemu boju proti nezamestnanosti. Pokiaľ ide o vlastné zdroje Európskej únie, netrpezlivo čakáme na návrhy skupiny pána Montyho, ale chcem ešte povedať, že to nebude ľahké niečo presadiť a bez podpory európskych par- pardon, národných parlamentov sa nám nepodarí nič presadiť, pretože každý štát má odlišnú fiskálnu štruktúru, administratívu a tak ďalej. Ja e, len chcem, aby sme začali premýšľať nad týmito vecami. Pred chvíľkou sme počuli o cene uhlíka. Napríklad uhlíková daň vyberaná na vonkajších hraniciach EÚ by e, bola jedným z dobrých návrhov. Tieto príjmy by mohli ísť do európskeho rozpočtu a takto by sa mohli znižovať postupne príspevky členských štátov do európskeho rozpočtu. A takisto by sme týmto mohli riešiť aj tie nevyplatené faktúry. Opakujem ešte raz, ak chceme, aby politika, ekonomická politika bola úspešná, tak e, potrebujeme riadenie Európskej únie, hospodárske riadenie, ktoré dnes tragicky chýba. Ďakujem. A teraz pán Kostas Mavrides z Cypru, člen Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Na úvod by som chcel hneď povedať nasledovné, pokiaľ ide o stratégiu EU 2020. Pokiaľ ide o samotný obsah tejto stratégie, netýka sa len jedného hospodárskeho modelu. Nie, ten obsah netýka ani jedného sociálneho modelu, nie. Je tam širší záber, to znamená, že keď o tejto veci hovoríme, musíme sa nad tým zamyslieť. Týka sa to tak ekonomických, ako aj sociálnych politík. No a v tejto súvislosti by som chcel povedať dve veci. V zásade ide o to, že samozrejme celé sa to vybudovalo za iných mm, okolností, ako je, sú tie podmienky, ktoré žijeme teraz. Medzičasom sa udiali mnohé veci na európskej úrovni a to je dôležité zohľadniť. Pokiaľ ide o samotné ciele, to sa správne spomenulo, ešte nie sú dosiahnuté a preto by som chcel položiť otázku nám všetkým Mohol by nám niekto povedať s veľkou istotou, že pokiaľ ide o ciele týkajúce sa tak sociálne ako ekonomických aspektov, že teda sa ich podarí dosiahnuť v najbližších rokoch? No asi nie. To znamená, že vidíme, že nie je tu nejaká veľká istota, preto chcem povedať nasledovné. Pokiaľ ide o USA, u nich sa tá kríza začala skôr ako u nás. Ako je možné, že oni nie sú v podstatne lepšej situácii ako my? Dobre, samozrejme môžeme tu hovoriť hodiny, ale e, je dôležité si uvedomiť, že USA sa riadili inou makroekonomickou politikou. My sa snažíme stále formovať, riadiť sa našimi politikami a e, v zásade ale máme stále tú istú pozíciu. Poďme teraz k investičnému balíku predsedu komisie Junckera. V zásade e, naprieč celého politického spektra sa povedal, že to je dôležité na to, aby sme vyšli z krízy. To je fajn, ale chcel by som dodať ešte následovné. Prečo sa musíme prečo musíme postupovať tak, že niektorí ľudia v Európskej únii skutočne zúfali a prečo až vtedy začíname zamýšľať nad zmenami? Muselo to zajsť až tak ďaleko? že vlastne sa až teraz konštatovalo, že trojka je vec minulosti a že, že sa, nemali sme to nahľadiť skôr už nejakú európsku inštitúciu. Ďakujem pekne. E, Aiden Hayden. Teraz Aiden Hayden z Írska, nech sa páči. Thank you very much, chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne za to, že môžeme diskutovať o tejto téme, pokiaľ je revíziu stratégie EU 2020. Je to dobre načasované a jeden aspekt diskusie si vyžaduje trošku viac eh, pozornosti. Tu ide o regióny. Totiž to ide o to, že táto aktuálna stratégia zameriava na taký jednotný prístup, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov. Nezohľadňujú sa tu rozdiely medzi regiónmi členských štátov a zároveň eh, nerieši to, ako odstrániť rozdiely medzi našimi regiónmi. Takže bol to aj komentár rumunského kolegu, pokiaľ ide o priemerný príjem v Rumunsku a porovnaní s priemerným príjmom v EU ako takej. Takže áno, máme tu aj takéto otázky, ktorými sa musíme zaoberať. A zdá sa, že v rámci diskusie sa toto dostatočne nezohľadňuje. No a myslím si, že pokiaľ je stratégia 2020, e nenaplnia sa tie ciele, ak to bude prístup z hora nadol a nebude to inkluzívny proces. A myslím si, že je veľmi dôležité eh, pozbudiť zainteresované subjekty, podporovať partnerstva, Viedli sa rozsiahle diskusie, ktoré sa týkajú toho, že sa nepodarilo vyriešiť mnohé ciele tieto stratégie, ako napríklad odbúranie chudoby. Chudoba je aktuálna vec. Myslím si, že malo by to byť vlastne už na úvode tej stratégie a preto je zásadné, aby sme sa prihlásili k týmto cieľom ako odbúravanie chudoby. Musíme to brať e, vážne na úrovni členských štátov ako aj EÚ. No a v končnom dôsledku, teda keď hovoríme o tom, ako riešiť chudobu, zamestnanosť zostáva dôležitou témou a chceme to riešiť chudobu, E, Isté najlepšie ako odstrániť chudobu a zabezpečiť sociálnu inklúziu a vytvoriť pracovné miesta. A je tu jeden dôležitý názor, ktorý sa vyjadril na pléne. E, a síce ide o to, že sa musíme zamerať na kvalitu pracovných miest, ktoré sa vytvorili v EÚ a potom ide o otázku sociálneho dumpingu na pracovných trhoch. Preto je dôležité, že keď sa zapodievame stratégiu EU 2020, musím sa zamerať na kvalitatívne ciele zamestnanosti, podporovať túto kvalitu a musíme pozitívne ovplyvniť úroveň zamestnanosti. Jedna z tém, ktoré tu vyplývajú, pokiaľ ide o investičnú stratégiu, je to trošku zmetočné a síce, že predseda komisie Juncker sám uznal, že pokiaľ ide o preferálne oblasti EÚ, kde, ktoré sú vnímané rizik, eh, investormi za rizikovejšie, že bude zameranie na ne. No dobre, hovoril sa o tom, že budú tu rozličné projekty, ktoré sa vyberú na základe ich profitability, a jednoducho je to istá rovnica, ktorá tu nevychádza. Takže je dôležité, aby stratégie EÚ sa koordinovali vzájomne. A pre všetkým, keď hovoríme o stratégii EU 2020 a keď budeme hovoriť o investičnej stratégii, to, čo stratégia EU 2020 musí byť e, vlastne centrálnym nástrojom pre zabezpečenie investícií. Niektoré veci je potom dôležité dovoliť v rámci investičných stratégií. Musí tu byť jednoznačné prihlásenie stratégie EU 2020, a keď hovoríme o regiónoch, tak je dôležité, aby tam bolo odhodlanie, aby tam boli investičné stratégie pre periferálne zóny EÚ. Pokiaľ je stratégiou e 2020 a odhodlanosť zabezpečiť skutočné pracovné miesta, to musí byť centrom investičných stratégií. Je dôležité vytvoriť pracovné miesta udržateľné, kvalitné a to musí byť kľúčovou súčasťou tejto stratégie. Ďakujem pekne. E, Ďakujem pekne. Paul Figueiredo z Portugalska, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, poslankyne poslanci, už sa skonštatovalo, že EÚ môže dosiahnuť iba vtedy, ak bude existovať potrebná miera dôvery. No a potom sa skonštatovalo aj to, že musíme vyriešiť taký problém, ako sú neuhradené faktúry. To sa vlastne opakovalo v posledných rokoch a ide o to, že jedna vec je prislúbiť a druhá vec je to udržať. Nesmieme sa na niektoré veci pozerať iba z uhla nákladov, musíme si uvedomiť, aké sú tu štruktúry na pracovných trhoch, aké sú tu sociálne danosti, a ako zabezpečiť sociálnu spravodlivosť. Portugalsko vykonalo e, isté kroky a reformy verejnej správy, trhov práce a Nespomínalo sa to dostatočne. Ide o to, že boli tam určité indikátory v našom prípade, ktoré boli pozitívne a neznamenalo to, že sme museli prepustiť e, úradníkov. Isté, samotný proces prispôsobenia sa mm, viedol k tomu, že sa zvýšila nezamestnanosť na momentálne 18 a Momentálne je táto miera nezamestnanosti stabilná, v zásade podobná ako v roku 2011, keď sa začal celý ten proces, kde sme požiadali o medzinárodnú podporu a musíme si uvedomiť, že táto hodnota je skutočne veľmi vysoká, znepokojujúca, ale dôležité je pritom, že nastali určité reformy a že sa podarilo vytvoriť aj nové pracovné miesta. No a Isté sú tu určité snahy zmierniť tie negatívne vplyvy. Ide o to, aby tu bol aj určitý sociálny program, aby e, sa nezabudol na portugalských občanov. Ak teda chceme bojovať proti chudobe a nevykonáme základné kroky, nestačí to. Portugalsko odhodlanie ďalej pokračuje v reformnom procese a e, pristupujeme zodpovedne k tejto úlohe. Toto bol náš postoj vlastne vždy. My si myslíme, že pokiaľ ide o stratégiu EU 2020, je to určitá veľká šanca. Ide o to, ako hľadať určité sociálne odpovede, hľadať udržateľné riešenia, aby Portugalsko bolo konkurenceschopnejšie, aby to bola vyvážená krajina, a aby sa zohľadnili jednotlivé aspekty, musíme podporovať inovácie, podnikanie a nie ani tak na infraštruktúru, ako to bolo v nedávnej minulosti. No a zároveň ide o to, že musíme investovať do systému vzdelávania, odbornej prípravy. Myslím si, že to je veľmi zásadné, aby ľudia našli prácu, aby ľudia, ktorí sú mimo trhu práce, sa mohli vrátiť do práce. Ide o teda systém odbornej prípravy, prepojiť to s verejnými politikami. Ide o to, ako bojovať proti sociálnej exklúzii a nezamestnanosti mladých. Potrebujeme Európu, ktorá bude ľudskejšia, spravodlivejšia a solidárnejšia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Jan Zahradek z Českej republiky, nech sa páči. Pani predsedajúci, dámy a pánové. Pani predsednička, Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni. Podobne ako predrečníci by som sa chcel zamerať investičný plán predsedu komisie Junckera. To sme diskutovali do obeda. Viacerí sa k tomu vyjadrovali teraz. Hovorí sa o 315 miliardách eur. Skutočnosťou ale je, že ten vklad ktorý plánuje predseda Juncker, je 21 miliard, takže je tam 15-násobné znásobenie vkladov prostredníctvom páky a ide o to, či tento pákový efekt sa podarí zrealizovať, či je to vôbec možné. Totiž my máme tiež ambiciozne plány, ktoré sa týkajú napríklad ochrany životného prostredia. Tu ide o posúdenie vplyvu investícií na životné prostredie. Ďalej máme veľmi ambiciozne plány, ktoré sa týkajú podpory obnoviteľných zdrojov energií. Rovnako ambiciozne plány sa týkajú ochrany práv pracujúcich, ochrany práv spotrebiteľov a to sú všetko veci, ktoré výrazným spôsobom znižujú našu konkurenteschopnosť vo vzťahu k ďalším svetovým ekonomikám, všetkým vo vzťahu k Číne. Takže tie ekonomické programy, o ktoré sa opierame, vychádzajú z predpokladov, ako napríklad z predpokladu permanentného rastu alebo predpokladu všeobecného práva na blahobyt. No a tu dnes, ale už aj v minulosti, sa prezentovali trošku nebezpečné názory, ktoré sú protiklade s historickými zásadami. Sice ide o to, že dlhy sa majú splácať. Ak poprieme túto zásadu, nebude to pozitívne pre vývoj ekonomiky Európskej únie. Ďakujem. Thank you, uh, since... Ďakujem pekne, keďže komisárka Tyson Tyson sa žiaľ nemôže zúčastniť toho zasadnutia. Máme ešte istý čas k dispozícii pre vyjadrenia. To znamená, že môže mať postup každý aj, teda chce sa niekto prihlásiť do diskusie, nech sa páči, môžete sa prihlásiť. Stačí, ak sa prihlásite, že žiadate o slovo. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira, nech sa páči. Thank you very much. I... Ďakujem pekne. Myslím si, že táto diskusia je veľmi dôležitá, zásadná. Musím byť ale obozretný, pokiaľ ide o tie slova, ktoré používame. Hovorím o tom preto, lebo počas krízy a vlastne po kríze Neustále sme spomínali výrazy ako štruktúrálne reformy alebo napríklad úpravy, ktoré podporia hospodársky rast, stratégia týkajúca sa rastu a zamestnanosti, agenda 2020, bez toho, že by sme vlastne diskutovali o obsahu týchto konceptov. Takže ak chceme skutočne viesť dialog, mali by sme jasne povedať, čo chápeme pod týmito termínmi v rámci aktuálneho konceptu, keď hovoríme o stratégii EU 2020. Častokrát hovoríme o určitých želaniach, totižto ide o to, že tie štáty, ktoré potrebujú viac investícií na podporu rastu a konvergencie, aby vyšli z krízy, nemajú dostatočný manevrovací priestor z rozpočtového hľadiska na to, aby mohli investovať práve do týchto oblastí. To znamená, že my stále hovoríme o roku 2020, o tom, ako úpravy výkona by sme podporili hospodársky rast, ale v reálnom svete vlastne nie je žiaden manevrovací priestor pre štáty, ktoré sú v tomto zložitom procese. A mali by sme sa práve na to zamerať, keď diskutujeme o jednotlivých odporúčaniach pre štáty, keď komisia diskutuje s národnými parlamentami a Európskym parlamentom o týchto veciach, keď sa hovorí o obsahu takýchto odporúčaní. Totiž to všetko, čo povieme, pokiaľ ide o želania, má určitý, určité vyjadrenie v číslach, takže ak napríklad členské štáty upravia svoj deficit a zvýšia a teraz jednoducho znižia si tým pádom svoje investičné kapacity, investície do vedia výskumu, do čist, investície do čistých energií, ak obmedzia výdavky na vzdelávanie, ak vlastne vykonáte celoplošné krátenie, nemôžete takto pokračovať a povedať, že áno, my chceme túto upraviť náš postup na základe agendy 2020. Takže ak chceme seriózne viesť túto diskusiu, musíme veľmi obozretne vážiť tie slova, ktoré používame, a nemôžeme súhlasiť s niečím, čo sa môže vykladať rozličným spôsobom, rozličnými osobami. Takže to je len taký komentár, ktorý som chcela povedať takto na okraj. Je o to, aby sme sa nad tým zamysleli do budúcnosti, aby sme jasne povedali, čo chceme dosiahnuť. A potom ide o to, že vlastne aký je ten manevrovací priestor, ktorý ešte ostáva k dispozícii z rozpočtového hľadiska po týchto úpravách v jednotlivých krajinách, ako zabezpečiť tam investície No a potom na druhej strane, keď hovorím o novom Junckerovom investičnom pláne, ide o to, či budeme podporovať konvergenciu a či tam je nejaký prvok, ktorý pomôže najmenej rozvinutým regiónom EÚ, aby mohli sa dotiahnuť na tie lepšie regióny. Ide to otázku rizika a ide o to aký typ ekonomii chceme dosiahnuť. Takže toto som chcela povedať. Ďakujem pekne za to, že som dostala túto príležitosť. Thank you. Uh, there were... No- Ďakujem pekne. Už sa nikto iný nehlási do diskusie. Alebo áno, a je to pán, ktorý má číslo 99. Uh, Czech Republic. Karol Fidlera, Česká republika. Ja by som chcel zareagovať na to, čo sa tu dnes viacejkrát spomenulo. Častokrát sa spomínalo to, že sa otvárajú vlastne nožnice, rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Veľmi správne sa tu spomínalo, že síce sú tu investície, ktoré smerujú do vytvárania nových pracovných miest, ale tie, tí ľudia, ktorí pracujú, jednoducho sa nevymania z chudoby. To sú veľmi negatívne signály pre našu budúcnosť a pokiaľ tento investičný plán počíta s tým, že dôjde k podpore rozvoja a rastu a my nakopneme hospodársky rast a ten problém, ktorý som spomenul, necháme nezmenený, tak síce vyriešime jeden problém, ale druhý problém, ktorý sa týka nárastu rozdielu medzi bohatými a chudobnými, tu ostane, v zásade si nepomôžeme. Tým chcem povedať, že nejde len o to zamerať sa na hospodársky rast a na kopnutie rastu vôbec, ale ide aj o to, aby tí ľudia, ktorí pracujú, mali istú životnú úroveň. A to nehovorím iba ja, to tu spomínali viacerí predrečníci a považujem za dôležité zopakovať, že naštartovanie ekonomiky je jedna vec, ale nesmieme tu paralelne s tým tu nechať neriešený ďalší problém. Ďakujem. Has... E, Ďakujem pekne. Takže bola to, bol to dlhý deň a dlhé diskusie, ktoré sme nezviedli. Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky. A teraz dám slovo Robertovi Gualtierovi, ktorý predseda výboru EKON a on nám predstaví svoje závery, pokiaľ ide obsah diskusie celého dňa. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem, Marita. Tiež si myslím, že sme mali veľmi plodný prvý deň medziparlamentnej diskusie. Myslím si, že konečne môžeme povedať, že sa uzavrela dlhá metodologická debata o tom, prečo potrebujeme takéto stretnutia medzi parlamentami, čo to môže poskytnúť, čo nie a e, zamerať sa na obsah, e, na tie témy, o ktorých sme chceli diskutovať, ktoré sú kľúčové a e, tiež veľmi silne poprepájané. Európsky semester, eh, rámec riadenia a tak ďalej. Eh, ekonomická a politická stratégia navrhnutá eh, komisiou pre rok 2015 je, tá je vhodná, správna, je v súlade s našimi dlhodobými cieľmi a potrebujeme to revidovať Eh, respektíve potrebujeme tieto dlhodobé ciele revidovať vzhľadom na súčasnú situáciu a tiež eh, sú naše nástroje riadenia vhodné na to, aby sme mohli mať efektívnu ekonomickú politiku, na to, aby sme mali ekonomickú vládu, to, čo teda takto nazýva Juncker, on takto prezentoval komisiu. Nož toto sú skutočne kľúčové otázky a sú veľmi silne poprepájané. A určite nie sme na to, aby sme sa tu zhodli na všetkom. Určite máme rôzne názory na tieto veci, ale e, niektoré fakty a čísla sú jasné. Niektoré fakty boli predstavené pod predsedom Katajnenom. Neplníme mnohé z cieľov, stratégie Európa 2020, konkrétne v oblasti zamestnanosti, výskumu, rozvoja, e, redukcie chudoby. To znamená, že teda tieto ciele nesplníme. Po druhé, nemusím pripomínať e, údaje ohľadom nezamestnanosti, e, nerovnosti v investíciách, ktoré odhadla komisia 15 e, redukcia medzi rokom 2008 až 2014. Vieme, ako sa to dá porovnať s mierou nezamestnanosti, e, respektíve aká je naša miera nezamestnanosti v porovnaní s tou v Japonsku alebo v USA. A tiež sme videli, že po globálnej kríze uh, do roku 2011 naše HDP bolo zhruba na podobnej úrovni ako USA, ale potom sa to začalo odkláňať, čiže tam bola druhá recesia. A myslím si, že tento odklon je taký samospôsobený, pretože uh, od roku 2011 sme nevyužívali náš, nevyužívali vhodný politický mix a jednoducho sme sa nezhodli možno na tom, že ktoré tie prvky neboli vhodné tohto politického mixu, respektíve toho, čo sa aplikovalo, ale určite sa dá zhodnúť na tom, že ciele neboli dosiahnuté a preto treba prehodnotiť ten politický mix a, a to je to, čo komisia robí a myslím si, že my ako poslanci by, my by sme si mali byť hlavne vedomi toho, čo nám hovorí Juncker. On prišiel za nami a povedal nám, ja nechcem hovoriť o E, riadení, respektíve chcem hovoriť o tom, aby sme sa pozreli na konkrétne údaje a výsledky, aby sme to predstavili, aby sme to zjednodušili. A predstavil ekonomickú a politickú stratégiu a myslím, že my ako poslanci musíme teraz analyzovať jeho návrh a reagovať na ňo. Myslím si, že návrh je jednoduchý. A podľa mňa navrhuje istú zmenu oproti minulosti. Samozrejme, môžeme nesúhlasiť s tým, že, alebo, že, že tá teda zmena nie je dostatočná, ale je to e, možno e, posun proti minulosti. Najprv je to investičný plán, pretože najprv ako priorita bola identifikovaná investičná nerovnosť. Po druhé, e, potreba akcelerácie štruktúrálnych reforiem a tiež potrebujeme väčšiu fiskálnu konsolidáciu, ktorá podporí rast prostredníctvom štruktúrálnych reforiem respektíve v rámci štruktúralných reforiem aj fiškálnej konsolidácie sa objavuje ten sociálny prvok, ktorý doteraz chýbal. Chýbal ten sociálny rozmer pri príjmaní ekonomických politík v EÚ. No takže toto je návrh a e, je treba uznať, že e, samozrejme, ak e, niečo si vyžaduje možno 10-stranový dokument, tak to nie je taký ten zámer, to už je príliš podrobné, ale to, to, taký zámer, taká vyhl, také vyhlásenie, to nemusí byť až takéto uh, podrobné a ja by som rád trošku tu zosumarizoval to, čo tu odznelo k týmto trom prvkom toho trojuholníka a ako môže byť táto stratégia efektívnejšia. Pretože toto je naša úloha. Nie len komentovať, nie sme iba pozorovatelia, nie sme ekonómovia alebo novinári, my sme zákonodarcovia musíme e, vykonávať našu úlohu a myslím, že väčšina bude súhlasiť s tým, že sa musíme snažiť, aby táto stratégia fungovala, aby bola efektívnejšia, respektíve čo najefektívnejšia. A tí, čo nesúhlasia, tak samozrejme by mali predstaviť alternatívnu stratégiu aj v tých možno ďalších voľbách. Dobre, takže čo môžeme urobiť, aby táto stratégia fungovala? Prvou stranou trojholníka je investičný plán, o tomto e, budeme viac hovoriť zajtra, preto nechcem zachádzať do podrobností, ale jasne vidím dva prvky, v ktorých by sme mali spolupracovať. Národné parlamenty a Európsky parlament. Sme zodpovední za reguláciu a Mali by sme posilniť demokratickú zodpovednosť tohto plánu. Musíme určite prijať taký záväzok na seba, s tým určite aj Marita bude súhlasiť, že by sme mali mať tá teda zodpovednosť za tento plán. A potom ďalšia citlivá otázka geografickej vyváženosti. Pretože nemôžeme mať plán, ktorý bude rozdeľovať investície podľa nejakého vzorca od krajiny k krajine bez toho, aby sa zaručila geografická rovnováha. Samozrejme tiež treba si stanoviť nejaké priority pre celoeurópske investície. A myslím si, že takto môže byť aj väčšia angažovanosť národných parlamentov. Poprvé, čo by sme vám mohli slúbiť, že budeme sa o to teda snažiť, je no, väčšia vyváženosť a zodpovednosť, ale na druhej strane, strane vás požiadame, aby vy ste apelovali na vaše vlády, aby ten investičný plán nebol založený len na nejakých nových rozpočtových prostriedkoch, pretože tie musia samozrejme od niekiaľ prísť ale tiež na e, národných prostriedkoch. Tie by neboli potom rátané k, v, v, k deficitu. A myslím si, že táto diskusia bude určite veľmi užitočná, možno aj zajtra, aby sme aj konkrétne diskutovali o tom, ako môžeme zlepšiť tento plán. A potom je tam ten druhý prvok. A ja viem, že je ťažšie sa na ňom zhodnúť. To je fiskálna konsolidácia, ktorá bude naklonená rastu. Osobne si myslím, že je dôležité uznať jednu vec. Ak to nebude naklonené rastu, tak si myslím, že fiskálna konsolidácia sa nebude diať a zvýši sa e, dlh, zvýši sa deficit. A bolo dobré, že nám to tu bolo pripomenuté. Ten vzorec je známy. A otázka je, že či skutočne poprvýkrát môžeme, e, či sa nám môže podariť takáto fiskálna konsolidácia, e, ktorá bude podporovať rast. Myslím si, že dôležitá je tam flexibilita Lepšie prispôsobenie sa cyklu je bolo by veľmi ťažké vidieť e, zo strany ekonomov, že tam nie je e, prvok, e, nejaký, nejaký procyklický prvok. Je dôležité pripomenúť, že flexibilita nemení pravidlá, len definuje spôsob toho, čo je v pravidlách. A dá sa e, odpovedať kolegovi z Bundestagu, e, ktorý varoval pred porušovaním pravidiel, e, že neaplikovanie pravidel je tiež porušením pravidel, pretože ak máme nejaké pravidlo, ktoré hovorí, že ak máme štruktúrálnu reformu, tak môžeme sa odkloniť od srednodobých cieľov a nebudeme aplikovať článok 5 nariadenia, ktorý nikdy nebol dlhé roky teda aplikovaný, tak možno, že porušujeme pravidlo, pretože my sme autormi legislatívy a my vítame to, že nakoniec komisia sa bude snažiť plne aplikovať pravidlá a nezabúdať na niektoré ich časti na to, aby bola nejaká iba taká jednoduchá aplikácia týchto pravidiel, ale aby to teda fungovalo. A tieto dva prvky, ako už bolo povedané, e, tiež nová klauzula o investíciách a o štruktúrálnych reformách, tak to je veľmi dôležité na to, aby bola fiskálna konsolidácia naklonená rastu. Samozrejme, sú ešte niektoré otázky, ktoré sú otvorené. Súhlasím s tými, ktorí sa pýtajú, že e, prečo sa neaplikuje e, investičná doložka pre to nápravné pre nápravné rameno, ale je veľmi dôležité to, ako sa bude implementovať to pravidlo, aby sa, podporila investi- aby sa podporili investície a e, myslím si, že na budúci rok e, národný rozpočet by mal, národné rozpočty by mali čo najlepšie využiť túto doložku, aby sa zameral na investície a zároveň, aby mohol dosiahnuť e, cieľ fiškálnej zodpovednosti. A nakoniec prvok eh, štruktúrálnej reformy. Myslím si, že eh, komunikácia eh, ponecháva priestor pre riešenie ťažkých problémov medzi konvergenciou a vlastníctvom čo by možno v minulosti mohlo hroziť ten parlamentný rozmer a ja vítam e, návrh Sarazina. E, súhlasíme v mnohom s tým, ako e, odporúčania špecifické pre každú krajinu môže byť viac záväzné a môžu posilniť koordináciu snách na národnej a európskej úrovni. A je potrebné dosiahnuť správnu rovnováhu medzi konvergenciou a ohlásenou ekonomickou politikou a na druhej strane zárukou vlastníctva, pretože bez vlastníctva nemáme reformy. Potom otázka je, čo je štruktúralná reforma. Ja vítam to, že e, sa tu spomína väčšia flexibilita a sú tu reformy, ktoré nie len ušetrujú, ktoré šetria peniaze, ale ktoré majú aj iné pozitívne prínosy a preto by sme sa mali na nich zamerať v budúcnosti. A už na úplný koniec by som chcel povedať, že sme si vypočuli mnoho užitočných e, pripomienok o tom, ako využiť naše prostriedky a eh, ako prepojiť naše hm, krátkodobé, strednodobé politiky s eh, dlhodobými. Vítam tiež eh, pripomienku talianského kolegu, ako prepojiť stratégiu Európa 2020 s európskym semestrom, aby sme sa vyhli tomu, aby tieto dve veci boli úplne oddelené. Samozrejme, to znamená, že budeme musieť porozmýšľať o obsahu, o riadení a osobne e, chápem, že tu môžu byť isté nezhody, chápem, prečo, revi, prečo revízia zo strany komisie bola odložená, oddelená. Teraz sa snažíme vybudovať e, novú ekonomickú stratégiu. Dúfam, že sa poučíme aj z minulosti a teraz sa musíme koncentrovať na presadenie tejto stratégie, na revíziu stratégie Európa 2020 a to sa môže urobiť lepšie na základe aj tých e, našich terajších snách. Myslím, že sme mali veľmi plodnú diskusiu Ďakujem vám všetkým za účasť a za príspevky. Dnes večer o 7. E, príde pán komisár Moskovici, e, príde na večeru, samozrejme bude tam aj Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu a zajtra v rámci článku 13 budeme mať konferenciu a v rámci e, tohto parlamentného týždňa Budeme mať druhý deň nášho medziparlamentného stretnutia, ktorý, ktoré sa zameria na ďalšie dôležité témy. Takže ďakujem pekne za vaše príspevky. Stretneme sa na večeri a zajtra budeme pokračovať v tomto zásadnutí. Ďakujem.